Kolegyne, kolegovia, prepačte, že som prišiel trošku neskôr. Stal som na chodbe, pretože sme hovorili o pozorovateľskej misii, pokiaľ ide o voľby na Ukrajine a v Gruzínsku. Generálni tajomníci rozhodli cez konferenciu predsedov, že vyšlo menší počet členov, než sme my navrhovali, takže som musel hovoriť s politickými skupinami, aby sme našli nejaký rozumný eh, kompromis. Ja dúfam, že sa to potom aj presadí na konferencii predsedov, ktorá bude už o chvíľočku. Takže dúfam, že sa tie rozhovory na tej chodbe oplatili. Takže otváram dnešné zasadnutie. Chce niekto sa prosím vyjadriť k programu? Nikto sa nehlasí o slovo. Oznámenia tie som práve vybavil. Sedem zápisníc kto si ich prečítal, tak eh, môže povedať, s čím v nich nesúhlasí. Ale tuším, že všetci súhlasia, čiže buď eh, súhlasia s obsahom, alebo to nečítali. A teraz bod programu číslo 4, výmena názorov s Filipom Grandim, ktorý je generálny komisár UNRVA. Veľmi sa teším, že tu pán komisár je. Už sme spolu raz hovorili a myslím si, že vaša návšteva je dnes mimoriadne aktuálna vzhľadom na pohyby utečencov na Blízkom východe, v Syrii. Naozaj máme veľmi znepokojivé informácie a toto iste vplýva aj na vašu prácu. Takže poprosím vás o taký istý prehľad. Tie čísla 200 tisíc sírskych utečencov v Jordánsku, 100 tisíc tuším v Turecku a na hraniciach tisícky, ktorých ešte nepustili na druhú stranu. Občianská vojna, nevieme, ako to tam dopadne. E, niektorí smerujú aj do Libanonu, nemáme presné čísla. Čo to znamená aj pre etnickú, etnické zloženie, keď do nejakej e, krajiny e, príde toľko utečencov. V samotnej Syrii sú mnohé komunity etnické. Takže to môže viesť k rozpadu krajiny s dramatickými dopadmi. Ja osobne som osobne mimoriadne šokovaný, že naše možnosti, možnosti politikov sú veľmi obmedzené zabrániť takémuto strašnému utrpeniu. Neviem, čo by sa dalo urobiť. Naozaj ma to veľmi trápi. Takže mm, na tomto pozadí veľmi sa teším, že ste prišli. Vaša práca slúži aj tomu, aby naše svedomie nemuselo byť až také nepokojné a preto vás chcem poprosiť, aby ste nám povedali, ako veci vidíte. Ešte raz ďakujem, že ste prišli a máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Obávam sa, že tie informácie, ktoré vám chcem poskytnúť, e, vašu náladu veľmi nezlepšia. Minulé som informoval komisiu, váš výbor, pardon, pred rokom. A viete, že si myslím, že generálni komisári UNRVA e, ako by hovorili ľuďom o niečom, o čom sa veľmi nehovorí, na čo sa zabúda. A chcem povedať, že odkedy som tu bol minule, odkedy som mi naposledy stretol, otázka utečencov, palestinských utečencov, ešte viac ustúpila do úzadia. Zabúda sa na to aj v takom zložitom regionálnom kontexte, aký práve opísal pán predseda. Takže ja by som dnes rád hlavne zdôraznil, možno ešte viac než v minulosti, to, že palestinskí utečenci, že ich je 5 miliónov v celom regióne Blízkeho východu, že sú naozaj blokovaní, či už v pásme Gazy, v Sýrii, takže sú fyzicky blokovaní, ale sú blokovaní aj politicky eh, v procese, mierovom procese, ktorý nikam nevedie. Toto možno nie sú tá najtemnejšie dni um, pre Palestínu, pre palestínčanov za posledných 67 rokov, ale uh, v ich uh, novodobej histórii uh, je to obrovská stagnácia. nedochádza k žiadnemu pohybu, pokiaľ ide o mm, mierový proces na Blízkovom východe, nedochádza k žiadnemu pohybu, pokiaľ ide o uznanie palestínskeho štátu. Zatiaľ teda žiaden pohyb, pokiaľ ide o ich vlastnú vnútornú dynamiku v politike, pokiaľ ide o tie dve hlavné politické zoskupenia v Palestíne. Nuž palestínčan dnes, keď sa obzrie, tak skrátka nevidí lepšie vyhliadky, vyhliadky lepšej budúcnosti, či už ide o materiálne alebo politické otázky. A medzinárodné spoločenstvo, my všetci, ako by sme boli spokojní s tým, čo nesprávne podľa mňa definujeme ako status quo, status quo izraelsko-palestinského konfliktu. Status quo, ktorý spočíva v tom, že ak ste palestínčan a žijete napríklad na západnom brehu Jordánu, tak to nie je žiadne status quo, pretože vaše práva, e, vaše vlastnícke práva, prístup k službám e, sú negatívne ovplyvnené každodenne, takže ja by som to naozaj status quo nenazval. Takže táto stagnácia tam je, palestínčania sú s ňou konfrontovaní. A no, napriek tomu ten región je veľmi dynamický. Tá dynamika sa prejavuje vo viacerých uh, spôsoboch. Uh, niekedy je pozitívna, niekedy je negatívna, niekedy dokonca veľmi tragická, ako v prípade Sýrie. Keď sme sa stretli pred rokom, bolo tu mnoho um, nádejných signálov, ktoré vychádzali z tej dynamiky na Blízkom východe súčasná dynamika, hlavne pokiaľ o situáciu v Sýrii, ktorá tu už bola spomínaná, poukazuje na oveľa znepokojujúcejšie vývojové trendy. Takže ak dnes ste zraniteľnou osobou na Blízkom východe a palestinskí utečenci takíto sú po 60 rokoch, tak ste mimoriadne Um, vystavení uh, v situácii nestability a násilia, ktorá sa tam teraz rozputala. K tomu teda dochádza. Palestínsky utečenci tomu boli vystavovaní opakovane za tých 60 rokov libanonská občianská vojna, čierny september v Jordánsku, prvá vojna v Perskom zálive. Len si na to spomente. A to isté sa deje aj teraz v súvislosti so sírijským konfliktom. Rád by som tu pohovoril o viacerých prvkoch, ktoré podľa mňa symbolizujú tú marginalizáciu a stagnáciu, ktoré sú vystavení momentálne na Blízkom východe palestínčania. Začal by som Gazou. Mnohí ste v Gaze boli, dopočul som sa, že niektorí tam vycestujete o chvíľu a ja sa z toho teším. Ja si myslím, že Gaza, bohužiaľ, už je takou zabudnutou krízou. Gaza, podľa mňa, je takým symbolom, symbolom toho, ako utrpenie palestínčanov uniká medzinárodnej pozornosti. Pred tromi rokmi som vám hovoril, že my v UNRVA nevieme, ako absorbovať tie prejavy podpory, ktoré sme dostávali zo všetkých strán medzného spoločenstva na pomoc palestínčanom v Gaze. E, vrátanie toho jedného milióna učičencov, ktorí tam žijú teraz. V situácii, ktorá sa vôbec zásadne nezmenila, Naozaj máme veľké ťažkosti e, financovať aj tie najzákladnejšie programy pre ľudí, ako napríklad potravinová pomoc a ďalšie formy naozaj veľmi základnej pomoci, ktorá je tam mimoriadne potrebná, pretože tá blokáda neustále pretrváva. Tí, čo ste v Gáze boli, iste situáciu poznáte, iste viete, že sme tam mali letné hry, naozaj vynikajúci program, ktorý poskytoval v lete rekreatívne a vzdelávacie aktivity, štvrť miliónu detí. Bolo to veľmi, veľmi populárne, ale museli sme to zrušiť, lebo sme mali na výber buď potraviny, alebo letné hry. No a samozrejme, že sme si vybrali potraviny a ani tam nie je všetko ešte na 100% zabezpečené. Neviem, či ste si to všimli, ale ak nie, tak e, vás chcem poprosiť, hlavne tých, čo pôjdete do Gazy, aby ste si prečítali e, túto krátku správu Gaza 2020. Ide o správu, ktorá vyšla pred pár mesiacmi a vydali ju OSN, vrátane UNRVA. A tam sa hovorí o tom, ako by mohla Gaza o pár rokov vyzerať. A to čítanie veru vôbec nie je príjemné. Analýzujú sa tam hlavne tri či štyri oblasti, ktoré naďalej sú negatívne ovplyvnené tou blokádou, ktorá pretrváva ide ekonomiku, hlavne infraštruktúru, kvalitu vody a možnosť ľudí voľne sa pohybovať e, v rámci pásma Gazia, teda z neho a naspäť. Pred pár dňami ste sa možno dozvedeli, e, že sa upálil jeden mladý palestínčan. Toto je veľmi symbolický akt, naozaj veľmi symbolický. Urobil to preto, lebo bol zúfalý, um, vychádzal zo situácie, v ktorej sa nachádzal on, jeho rodina. Zrejme ste sa dopočuli o tom, že jeho príklad uh, nasledovali uh, ďalšie dve osoby na západnom brehu Jordánu. Uh, tieto osoby našťastie nezomreli. Takže potom tu máme zmeny situácie v Egypte, ktoré by mali pozitívny vplyv na pásmo Gazy Ehm, dúfam, že sa to v budúcnosti udeje, ale Egypt e, samozrejme sa sústreďuje, a to je logické, na e, svoju vlastnú e, transformačnú dynamiku internú. Gaza nie je prioritou Egyptu, ale možno toto je to smerovanie, ktoré by sme si predstavovali do budúcna na zlepšenie životnej úrovne a na podporu politického zmierenia to sú tie dve hlavné výzvy, ktorým čeli Gaza momentálne. Samozrejme, že pretrvávajúca chudoba, marginalizácia pásma Gazy znamenajú to, že tie skupiny, ktoré sa v Gaze nachádzajú a ktoré chcú využívať tú frustráciu, že eh, tých verejných priestor sa zväčšuje musíme ich odsúdiť. E, naplňa nás to veľkými e, obavami. E, Južný Izrael, útoky, ďalšie strely, my sme to všetko odsúdili, ale naďalej trváme na tom, že tá blokáda z dlhodobého hľadiska nepodporuje záujem bezpečnosti krajín v tomto regióne. Týka sa to hlavne teda Izraela a Egypta. Poprosím vás, nezabúdajte na to, že Gaza naďalej závisí od ekonomiky, ktorá buď to vychádza z pašovania, teda je to šedá, nelegálna ekonomika, pašovanie cez tunely, alebo z dotácií, teda zo subvencovaného hospodárstva. Ide o podporu medzinárodného spoločenstva prostredníctvom rôznych programov pomoci. Toto je neudržateľné z dlhodobého hľadiska a to sa presne uvádza v správe Gaza 2020. Rád by som opakovane zdôraznil to, že UNRVA momentálne e, má problémy e, pokračovať vo svojich programoch a e, toto poukazuje na ďalší efekt, ku ktorému dochádza v pásme gazy UNRVA e, vyživuje e, dve tretiny alebo e, obsluhuje dve tretiny populácie svojimi sociálnymi programami a toto je podľa mňa veľmi alarmujúca skutočnosť pre budúcnosť tohto dôležitého regiónu v našom susedstve. Na západnom brehu, to je druhá časť okupovaného palestinského územia, Nože západný breh je symbolom presne toho, čo som hovoril, že status quo, status quo vôbec nie je tie osídlenia, ktoré sú, ako viete, nelegálne. Tie osady sú všetky nelegálne podľa medzinárodného práva. Celý uh, západný breh, vrátane uh, Jeruzalema. Napriek tomu sa uh, tieto osady naďalej rozširujú. Napríklad Migron spomeniem spred pár dní a toto je jeden pozitívny príklad. Bohužiaľ, tých negatívnych príkladov je oveľa viac. Osadníci sú čoraz agresívnejší. Ja som zodpovedný za bezpečnosť OSN na západnom brehu v Gaze a v Izraeli a môžem vám povedať, že to násilie v súvislosti s týmito osadami a osadníkmi, že toto považujeme za najvyššiu hrozbu, pokiaľ ide o našu bezpečnosť. Myslíme si, že za prvých 8 mesiacov 2012 sa demolície zvyšili o 15 v porovnaní s rovnakým minulého roka a o 62 v porovnaní rovnakého obdobia v roku 2010. A ste viete, že tie tlaky sú obrovské, hlavne v oblasti C a v východnom Jeruzaleme, kde dochádza k narastajúcej separácii palestínčanov. Palestínčania teda majú čoraz väčšie ťažkosti v týchto oblastiach, vrátane tých 750 tisíc palestínčanov, eh, ktorí nemajú možnosť žiť normálny život, nemajú prístup k službám, k eh, výkonu svojho náboženstva a tak ďalej. Budem naozaj veľmi úprimný a ja som úprimný v rozhovormi s inštitúciami vždy. Uh, ja som sa stretol s radou a s komisiou, aj s parlamentom a vždy som bol úprimný. A chcem povedať, že my, čo pôsobíme v teréne, si naozaj veľmi, veľmi vážime tie silné vyjadrenia z inštitúcií EÚ na upozornenie na situáciu, vyjadrenie obav, požiadavky o obnovu udržiavania zásad právneho štátu tieto vyjadrenia často nie sú nasledované činmi a dôveryhodnosť takýchto vyhlásení postupne klesá, takže naozaj na čase, aby sa naozaj uplatňovali princípy právneho štátu. To je jediné, čo chcem, o čo žiadam. A to sa týka aj osad, e, násilia osadníkov, demolície budov a tak ďalej. A premiér Fayad palestinského palestinskej samozprávy už tu opakovane hovorila, ak som to len zopakoval, že je potrebné investovať do projektov, kým teda politické riešenie neexistuje, potom investovať do projektov a do rozvoja, hlavne v oblastiach, kde sú palestínčania vystavaní najväčšiemu tlaku. Ide o východný Jeruzalem a oblasť C a toto presne je aj naša kľúčová oblasť, kľúčová oblasť činnosti UNRVA. A ďalšia vec, na ktorú chcem reagovať, ako spomenul predseda v úvode, je samozrejme Syria. Syria je podľa mňa symbolom zraniteľnosti, ktorá naďalej pretrváva a po 60 rokoch eh, exilu palestínčanov a toto je zraniteľnosť, ktorá sa e, týka nielen palestínčanov, ale aj syríčanov a iných utečencov, napríklad irackých. Ide o civilné obyvateľstvo, na ktoré čoraz viac vplýva konflikt, ktorý naozaj nepozná hranice, pokiaľ ide o rozsah, pokiaľ ide o vniknutie do rôznych e, častí krajiny, pokiaľ ide o násilie. Takže ja osobne som e, bol v Damašku, koncom júna, posledný krát. Ja tú krajinu veľmi dobre poznám, bol som tam viackrát a naozaj pre mňa bolo mm, hrozivé vidieť, e, ako sa tá krajina zrútila za obdobie zo pár mesiacov e, do vojnového stavu. E, naozaj som bol rozrušený tým, koľky ľudia sú vystavení strachu, sú úplne zmeravený strachom. A tí, čo ešte stále majú zamestnanie, čo ešte stále deti vodia do školy, hovoria, že nevieme, koho stretneme za rohom, či to budú vojaci um, vládnej armády, alebo to budú milície, ktoré vládu podporujú, alebo to budú iné milície, ktoré naopak uh, bojujú proti vláde a tie hrozby uh, pre ľudí zo strany týchto skupín sú naozaj obrovské mohli by byť e, okradnutí, unesení alebo dokonca zabití. Takže táto anarchia e, toto tých ľudí najviac znepokojuje a vystrašuje. Ak dovolíte, zameral by som sa na situáciu palestínčanov v Sýrii. Mnohí nevedia, koľko ich tam je, je ich tam pol milióna, takže je to naozaj dosť veľká menšina. Žijú hlavne v mestských centrách alebo okolo nich, veľká väčšina v Damašku, ale samozrejme aj v iných mestských centrách. A tie mestské centrá, iste viete, sú jadrom toho konfliktu alebo hlavnými dejiskami toho konfliktu. Mnohé roky, vlastne 10 ročia, palestínsky utečenci, rovnako ako iní utečenci v Sýrii, boli vítanými. Dostávali ochranu, mali prístup k službám a tak ďalej. Pre utečencov z Palestíny to bola jedna z najstabilnejších krajín. A v prvej fáze konfliktu palestínčania mali možnosť eh, byť mimo tohto hrozného konfliktu prezident Abbas s podporou UNRVA vysielal uh, posolstva v tom zmysle, aby sa palestinčania um, neangažovali ani na jednej strane konfliktu. Ale ten konflikt uh, ich postupne dobieha, je veľmi rozšírený, je veľmi intenzívny a skrátka už sa týka všetkých v Syrii, vrátane palestinskej menšiny, zraniteľných skupín typu palestinskej menšiny. Domnievame sa, že e, je to dnes 225 e, tisíc. Analizovali sme teda počet ľudí, ktorých sa konflikt dotýka. Veľč, väčšie počty sírčanov, ktorých sa konflikt týka. Čo to znamená, e, týka sa ich ten konflikt? Poprvé to znamená bezpečnostné problémy a veľmi často treba sa presunúť z vášho bydliska. V susedských krajinách je množstvo e, utečencov, už to tu odznelo, ale oveľa viac ľudí sú aj vnútorne presídlení vo svojej krajine. Neviem, aké sú tu čísla, veľmi ťažko sa to odhaduje. Presúvajú sa na bezpečnejšie miesta, často sú to verejné budovy, často k iným rodinám, ktoré ich prichylia. Je tu teda kríza e, prístrežku, tak povediac, e, ubytovania Takisto zdravotné problémy. Tí, ktorí sa presúvajú, veľmi často potrebujú dodatočné e, e, zdravotné služby a keď sa presunú, strácajú takýto prístup. V prvom rade však je tu však kríza e, chudoby. Sírska ekonomika je založená na malých podnikoch, väčšina z nich sa zatvára štatistika ukazuje, že v najbohatšom meste Alepo 75 malých podnikov zatvára. Toto sú malé podniky, e, ktoré dávajú sírčanom a palestínčanom a iným utečencom najviac pracovných miest. Je tu teda e, kríza chudoby. Túto možno momentálne e, riešiť len distribúciou potravín a hotovosti Najdôležitejší problém samozrejme je bezpečnosť. Mnohé e, veci môžu urobiť e, humanitárne organizácie, ale ten zvyšok potraviny, hotovosť, tu môžeme pomôcť, aj my, aj my máme prístup. My máme viac než 3000 zamestnancov a všetci spolupracujú a neustále sa im darí poskytnúť dosť pomoci e, pre ľudí vo vnútri Syrie. Čo je potrebné, samozrejme, sú zdroje a tieto sú nedostatkové napriek e, profilu tejto krízy. Všetky tieto e, zdroje sú obmedzené. Tiež chcem spomenúť, ako e, povedal pán predseda, ako to vyzerá v susedských krajinách. Sýrska kríza samozrejme má veľký dopad na všetky susedské krajiny. Tie, čo sme spomenuli, i Irak. Musím to zdôrazniť. Zaujímavým príkladom je práve, práve Irak. Dám vám e, taký e, náčrt toho, aká zlá je táto situácia. V minulých rokoch palestínčania žijúci v Iraku mali tak, e, také ťažkosti, že presunuli sa do Jordánska a Sýrie, aby sa ďalej a lepšie e, usídlili. E, zase sa vracajú, pretože situácia na, na, naopak v Iraku je oveľa lepšia, než je teraz situácia v Sýrii vo všeobecnosti krajiny, ktoré sú najviac dotknuté e, tokmi utečencov, to je Libanon a Jordánsko. Čísla sú odlišné, pretože sú veľmi kontroverzné. E, my máme rôzne čísla, takisto vlády majú čísla. Môžem vám povedať, že pokiaľ ide o, palestínčanov, percentá sú E, nižšia, 4 tisíc do Libanonu a možno tisíc alebo niekoľko okolo tisíc do Jordánska. Dôležité však je, že idú do krajín, že e, tie, tie, tie nerovnováhy alebo tie rovnováhy boli veľmi krehké už pred, pred konfliktmi a to znamená veľmi zložitý, prepletený e, komplex e, národných, národného zloženia týchto krajín. A e, tok palestínčanov dodatočný ešte sťažuje už zamotanú situáciu. Desiatky tisícov sírčanov, ktorí takisto veľmi výrazne zaťažujú už veľmi, veľmi ťažko stíhané krajiny a spoločnosti. Ja tu apelujem tým smerom, ako som už e, hovoril aj predtým, aby sa zvýšila pomoc e, humanitárnym operáciám vo vnútri Sýrie. Ja apelujem, aby takisto sa nezabudlo na potrebu e, susedských krajín, aby pri host, prichylení utečencov mali pomoc od nás. Ide o pomoc Jordánsku, Libanonu, a aby sme v každom prípade nechávali e, e, hranice otvorené, keď ľudia e, utekajú zo strachu pred nebezpečím. To je predsa základný princíp azylovej politiky. V posledných dňoch sa revidovala finančná výzva k smerom k operáciám pre palestinských utekov, utečencov v susedských krajinách a rád by som vás e, požiadal, aby ste to výrazne zvážili. Mali sme výborné diskusie tu v Bruseli s, s komisárkou Georgievou a ďalšími a viem, že sa určite môžeme e, spola, spolahnúť na podporu EÚ. A posledný bod e, pred záverom mojich úvah. Nezabúdajte, že v rámci týchto týchto kríz naďalej pokračujeme v našej bežnej e, práci. Snažíme sa, e, aby deti v Palestíne mohli ísť do škôl, zdravotnícky systém pre 5 miliónov ľudí takisto a ďalšie sociálne aktivity. Povedal som to v tomto výbore už opakovane, musím to povedať opätovne. Máme na, naďalej málo zdrojov napriek e, výbornej podpore EÚ. Bohužiaľ potrebujeme viac Chýba nám asi 40 miliónov eur. Je to malé číslo e, v porovnaní s číslami, čiastkami, s ktorými vy operujete, ale pre nás je to číslo, ktoré má hodnotu bilión, biliónov, pretože my, e, my pracujeme vo veľmi zamotanej ekonomickej situácii. Určite potrebujeme, e, požiadal som komisiu, veľmi pozitívne sme diskutovali s komisárkou. Hovorí sa o dodatočných zdrojoch tento rok. Prosím, podporte naše snahy v tomto ohľade. Viem, že po tomto zasadnutí máte dôležité hlasovanie, v ktorom sa budete pozerať na rozpočtové otázky. Chcem vás poprosiť, aby ste zvážili význam dodatočného financo- dostatočného financovania palestínskej samozprávy aj e, UNRPA i budúci rok pri rozpočtových linkách na 2013, kde naše potreby naďalej budú e, výrazne akutné, urgentné. E, ďakujem a môj posledný apel naozaj tento, tieto dni sa rozprávam výrazne e, často s politikmi a včera som pánu predsedovi povedal, že mám vždy veľké obavy, keď politici príliš veľa hovoria o humanitárnej pomoci nás teší, že podporujete humanitárnu pomoc a prosím, prosím, eh, robte tak viac, ale prosím, vy politici, zamerajte sa na to, kde, kde je to dôležité konať v politickej oblasti, aby sa sírska situácia riešila. A dúfajme, aby čoskoro potom izraelsko-palestínsky konflikt eh, nenarastal. Ďakujeme. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že to bola správa veľmi informatívna. Máme tu množstvo otázok, na ktoré máme štvrť hodinu, pretože chceme potom presne začať s hlasovaním. Celkovo sa prihlasilo 6 e, rečníkov. Poprosím vás, aby ste boli struční. Šéfom delegácií dám e, e, slovo na dve minúty a ostatným len na minútku. Takže ako prvý, prvá je pani Kostelo ktorá je tu zodpovedná za delegáciu e, vo vzťahu k Palestíne. Nech sa páči. Thank you very much, Chairperson, and thank you very much, Mr. for your... Ďakujem pekne, vážený pán e, Grandi, za vašu prezentáciu. Chcem vás privítať v Európskom parlamente a chcem vám poblahoželať za prácu, ktorú vykonávate a zdôrazňujem jej význam. Vaše vystúpenie malo veľmi vysokú informatívnu hodnotu. Mohli sme si urobiť e, predstavu o súčasnej politickej situácii na Blízkom východe. Povedali ste, že niektorí z nás pôjdu koncom oktobra do pásma Gazy. Včera malo DPLC schôdzu E, s vyslancom Európskej únie v tejto oblasti a on takisto nám vykreslil nie veľmi priaznivý e, náčrt situácie, ale náš záver bol taký, že status quo jednoducho nemôže pokračovať. Situácia sa nemení. Práve naopak, neustále sa zhoršuje. No a to je v rozpore s riešením, ktoré sme my všetci podporili. Zdá sa, že toto riešenie rozhodne nemáme na dosah ruky. My sa to pokúsime udržať na našom zozname, na našom programe. Záleží nám na tom, aby sa situácia na Blízkom východe riešila a vzhľadom na to otázka palestínčanov a utečencov zostáva v pozadí. Ja vás chcem však ubezpečiť, že Európskemu parlamentu na týchto veciach záleží. Ďalšie, ďalšie veci, o ktorých sme hovorili a na ktorých nám e, záleží, je rozširovanie osád, o ktorom ste hovorili. Ďalej je to situácia beduínov, násilia medzi tými, ktorí sa tam usadzujú a potom je tu mnoho otázok v súvislosti s porušovaním ľudských práv. Na to však dve minúty, ktoré mám k dispozícii, nestačia. Zoberme si napríklad situáciu vo východnom Jeruzaleme. Jedna z otázok alebo z vecí, ktoré e, treba zmeniť, sa týka práve UNRVA. Je to veľmi chválihodná vec, ale my sme presvedčení, že UNVRA je akýmsi štátom sám o sebe. Máme tu utečencov druhej a tretej generácie, ktorí sa stále považujú za utečencov. Nemajú právo na štátnu príslušnosť a UNRVA je organizácia, ktorá skutočne poskytuje vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a ďalšie cenné e, služby, ale ja súhlasím s vami, my potrebujeme nejaký politický krok. My ako európske krajiny a inštitúcie si musíme zachovať dôveryhodnosť a musíme niečo urobiť a za seba a môžem povedať, že na tento rok máme atraktívny a aktívny program. Táto problematika je stále na našom programe, budeme sa jej venovať akékoľvek ďalšie veci, na ktoré môžete upozorniť, napríklad mm, o ďalšie konkrétne kroky okrem finančnej pomoci, samozrejme budeme sa snažiť s vami aj v týchto oblastiach spolupracovať. Ďakujem. Nie je to problém pre mňa, je to problém pre ďalších rečníkov, e, kolegyňa. Teraz bude pán David tak rýchly, že určite nebudú problémy. Uh, Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem ešte raz za vaše slova. Nebudem opakovať všetko. Samozrejme, že všetky e, politické strany si vysoko vážia, čo robí UNRVA. Chcem sa sústrediť na dve veci. Poprvé, môžete nám, ale myslím, že aj celému politickému svetu, a teda nielen Európskej únii, pokiaľ ide o dotácie a prostriedky, ktoré dostávate, vysvetliť, kto sú darcovia ja by som napríklad rád vedel, koľko UNRVA dávajú krajiny GCC. A pokiaľ ide o solidaritu so spoluobčanmi, ja viem, že toto nie je plne vo vašej kompetencii, ale aj tak celkom na záver ste sa tejto otázky dotkli. Mohli by sme využiť vašu prítomnosť na to, aby ste nás poinformovali o tom, ako vidíte politickú situáciu v tejto oblasti, v tejto fáze. Ospravedlňujem sa za túto otázku. Eh, Pani Junis. Ďakujem, vážený pán predseda, pán Grandy. Ja a moja politická skupina máme istý záväzok v oblasti rozpočtu, aby palestínska otázka bola adekvátne dotovaná a my tento rok pracujeme na tom, aby Európska únia mohla e, dodržať všetky svoje záväzky zo septembru 2001. Ide tu o dotáciu 300 miliónov eur, ktoré sú potrebné. Ako však už bolo povedané, máme tu darcov, ktorých počet sa znižuje E, jednotlivé ministerstva zahraničia znižujú príspevky. Napríklad španielské ministerstvo zahraničia z 11 eur znížilo svoj príspevok na 2 milióny eur. Ja sa vás chcem sa spýtať, čo NRUEVA robí v oblasti výstavby škôl a garantovania e, serióznych služieb, pretože vieme, že budúcu stredu izraelský súd rozhodne o zbúraní škôl kolívkan Hamar. To je arabská škola. A my si myslíme, že by sa ušetrilo veľa peňazí, keby obidve e, krajiny rešpektovali dohody, ktoré boli uzavreté na medzinárodnej úrovni a keby e, Izrael prestal sabotovať aktivity e, UNRWA. Ďakujem, pán Weigl. Pán Grandi, Jedna minútka myslím nestačí, kolegovia, na to, aby sme sa vám ospravedlnili za to, že vám nevenujeme dostatok pozornosti. Bolo by správne venovať vám viac pozornosti, vyhradiť vám viac času. Samozrejme, že budeme podporovať vaše e, úsilie o väčšiu mieru finančnej podpory. Veríme, že finančná podpora by mala byť e, dostatočná môžem vám e, prislúbiť podporu, ale ne, neviem vám prislúbiť, že naš, či naša podpora bude k niečomu vlastne viesť. E, ďakujem vám za to, že ste poznamenali, že našou úlohou je nielen sa zaoberať e, humanitárnou pomocou, ale prispieť k riešeniu problému. Európa neurobila ešte dostatok. Vedieme ostatných, ale tí ostatní im stačí status quo. My status quo nemôžeme akceptovať v mierovom procese. Tento proces nefunguje väčšina, väčšinou alebo z veľkej časti preto, že Izrael nie je pripravený na prijímanie akejkoľvek po, e, pomoci. E, Izrael by mal žiť v miery so všetkými svojimi susedmi. Ďakujem. Ďakujem. Ja som niekoľkokrát navštevila Gazu a za Jordánsko a skutočne si myslím, že ste kolegov veľmi dobre oboznámili so situáciou. Ďakujem vám. Skutočne treba, aby ste to mali podporu, robíte veľmi pozitívnu prácu, ale rada by som pripomenula, že je to aj táto otázka búrania a deštrukcie, ktorá je veľmi drahá spomeniem 16 projektov, ktoré boli financované v roku 2011 a následne ich Izrael zbúral. Vary, my budeme naďalej platiť takéto veci. Ja som veľmi citlivá na to, čo ste povedali, keď ste povedali, že vítate naše pevné vyjadrenia, pokiaľ ide o rešpektovanie právneho štátu, ale v poslednom čase niektorí kolegovia tu nás sa rozhodli posilniť výmenu E, obchodnú výmenu s Izraelom, odmietnúť sankcie, ale je, vy ste nám tu teraz nastavili zrkadlo a ja dúfam, že kolegovia, ktorí sú tu prítomní, pochopia, že takto nemôžeme naďalej pokračovať. Veď predsa európski spolupčania nebudú donekonečna akceptovať financovanie rekonštrukcie všetkého, čo sa zničí, keď jedinou odpoveďou je e, odpoveď politická. Ja neviem, či vy zdieľate toto stanovisko, ale nás si v regióne nevážia, pretože my sme nevzali zodpovednosť za svoju úlohu, ktorá je politická. V roku 2006 sme zorganizovali pozorovanie volieb v Palestíne, tak ako to robíme kdekoľvek inde, v Kongu, v Kinshase. Tam sme uznali výsledky volieb a v Palestíne, aj keď to bolo veľmi dobre organizované, sme ich neuznali. ďakujem, ďakujem za veľmi jasný no, a vyváženú správu, pán de Grande. Ťažko niečo dodať. Snáď len dve krátke e, otázky. Ako sa otvorenie hraníc Egypta ku Gáze, ako to možno hodnotiť a ako vnímate predraženie potravín a ďalších komodít, práve v vašej oblasti činnosti, tam, kde pracujete vy. Pani Kiel Nielsen, myslím si, že tieto otázky treba vnímať z e, oboch strán. Keď sa pozrieme na činnosť Hamas e, v oblasti Gazy, Nemôžno hľadať vinu u jedného, myslím si. Pán de Grande, máte teraz slovo vy, hovorí pán predsedajúci. Neviem, či uh, mám uh, dve minúty, možno mi to potrvá aj tri. Ďakujem, pán predseda. Nuž, pokúsim sa zodpovedať uh, na vaše otázky. Naši donorovia uh, sú prevažne Európania a my každoročne e, stojíme miliardu eur medzinárodné spoločenstvo. A za posledný rok európske členské krajiny, členské krajiny EÚ a komisia e, zaplatili 44%, Spojené štáty 20 až 25% a iný potom zvyšok. A musím zdôrazniť, že percentá pomoci pochádzajúce z arabských krajín sa zvýšili výrazne Saudská Arábia bol našim tretím najväčším donorom minulý rok, ale je, táto pomoc je veľmi nepredvidateľná <clears throat> a treba aj do nej výrazne investovať. Nedávno som bol v Brazílii a Brazília, ktorá je do, e, výrazným e, dvor, e, darcom pre nás, je to jedna z rýchlo rastúcich krajín a čoraz viac sa angažuje E, potom e, je tu tiež e, dar 2 milióny dolárov od, od, od Rusov. Ďalej tu boli otázky týkajúce sa praktick, praktických pohľadov a finančnej pomoci. V Gáze najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť vy, je naďalej žiadať, aby sa zrušila blokáda to je veľmi zložitý, samozrejme, krok a vy ste e, dobre rozpoznali bezpečnostné obavy Izraelu. Samozrejme, vieme, že sa to musí utiať spôsobom, ktorý bude e, chrániť bezpečnosť južného Izraelu. To neznamená, že by sme mali naďalej zdôrazňovať, že je to nelegálne. Myslíme si, že je to e, kontraproduktívne. Ak si myslíte, e, že to treba Eh, odstraňovať postupne, tak aj opatrenia musia nastupovať postupne a naopak práve aj eh, pomoc eh, by sa mala len podporovať, ktorá tam smeruje. My sme konštruktívne diskutovali s izraelskými orgánmi, aby sa potvrdili výstavbové konštrukčné produkty. Toto sa zrýchlilo, pretože to je to nedostatkové. Ďalej vývoz z Gazy do Izraelu a, na západný breh, to by malo byť tiež povolené, pretože to bola vlastne chrbtová kosť e, zdravého e, sektoru obchodného, ktorý momentálne závisí len od e, pašovania a medzinárodnej pomoci. Vaša, vaša podpora a práca práve v tomto ohľade je naďalej dôležitá. Ďalej by na západnom brehu naďalej malo byť prioritou, aby e, sa príslušné e, inštancie zodpovedali. Toto momentálne nepostačuje medzinárodné spoločenstvo medzi, práve v súvislosti s rozširovaním e, sídiel osadníkov. Tu je situácia nedostatočne riešená. Vy veľmi dobre viete, a oveľa lepšie než ja, pretože je to vašou každodennou témou, chcem povedať jedinú vec. Určite je pravdou, a mnohí ľudia sa ma na to e, pýtajú, aby som e, e, sa zaoberal našim finančným deficitom, ale oveľa viac ma naplňa obavou ten, ten, ten po, politický deficit. Nehovorím len o Sýrii. Včera práve generálny tajomník OSN na zasadnutí valného zhromaždenia poznamenal, že rada, Bezpečnostná rada zlyháva v snahe pomôcť populácii a to je asi najflagrantnejší e, príklad politického deficitu. Toto sa určite podľa mňa dá e, použiť aj v prípade e, mierového procesu na Blízkom východe, ktorý tak stagnuje za posledné roky a jeho opätovné rozbehnutie, ani len nie kontinuita, nevidíme. Žijeme tam a po mnohých rokoch zlyhaní sme už trochu skeptikmi. Myslíme si, že e, e, treba mať e, určitý bod zlomu. Pozeráme sa na ďalších aktérov v Európe i svete, aby v tomto základnom politickom procese sa v dnešku čosi udialo. Ďakujem. meine es wirklich so, denn... Äh, Áno, to je veľmi dôležité. Dôležité je, že sme teraz boli informovaní o aktuálnom stave. Vám želám vo vašej práci veľa úspechov. Ja viem, že naozaj máte dočinenia s veľmi zložitými, ťažkými úlohami a naozaj budem rád, keď zostaneme v kontakte. Ešte raz srdečná vďaka, pán generálny komisár. Kolegyne, kolegovia, poďme teraz k ďalšiemu bodu programu. Je to bod programu číslo 5, Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2013. Ideme teraz hlasovať o číslach ako takých. Pani spravodajkyňa, chcete k tomu niečo povedať? Predtým, než začneme hlasovať, kde ju máme? Mrs. Mrs. Jettimäki. Pani Jettimäki. Eduardo? Eduardo? Okay, here she is. Ah. Please, uh, could you give... Takže pani spravodajkyňa, nech vám už dajú pokoj okolo vás, aby ste mohli prehovoriť. Funguje mi mikrofón? Pýta sa pani spravodajkyňa. Yeah. Good morning. Áno, funguje. Dobré ráno teda. A my vám prajeme dobré ráno, hovorí pán predseda. Chcete nám niečo, pani spravodajkyňa, povedať? Ešte nezačneme hlasovať? Áno, rada by som stručne povedala zo pár slov. Dúfam, že sa všetci na tom dohodneme, lebo teraz je tu možnosť pre nás vyslať signál, v čom spočívajú priority nášho výboru ak budeme všetko chcieť navýšiť, tak to nie je dobre, lebo škrty iste rozpočtový výbor urobí, takže musíme si stanoviť priority a tie takto odhlasovať. Herzlichen Dank. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Takže poďme hlasovať. O miliónoch sa rozhoduje ľahšie ako 100 euroch Takže začneme 50-15, kto je za, kto je proti, tak, kto je za, kto je proti teraz. Bolo by dobré, keby ste sa zúčastnili hlasovania, to by nám veľmi pomohlo. Takže ešte raz, 50-15, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? 50-16, kto je za? Kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. 5082, kto je za? Nie, o tom sa nehlasuje. Takže 17, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 18, kto je za? Kto je proti? Ešte raz poprosím o pokoj v sále po prvé a po druhé o účasť na hlasovaní. V opačnom prípade budeme musieť hlasovať o všetkom elektronicky a tu bude dlho trvať. Takže ešte raz 50, 18, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 83, o tom sa nehlasoval pani kolegyňa. Teraz 19, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 50, 20 bolo prijaté, teraz 50, 21, 21. kto je za? Kto je proti, kto sa zdržal prijaté? 22, kto je za? kto proti, kto sa zdržal prijaté, 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 26, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 51.18, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 51.19, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 51.20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 50.27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 51.51, 51, a 5028 identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5114. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5150. Kto je za? Kto proti? Ešte raz, nebolo mi to jasné, kto je za 5150. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51.15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 50.30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51.47 a 50.31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51.9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 51.10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 11, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 66, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 67, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 12, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 03, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 39, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 48, kto je za, pardon, aj s 32, 532 a 48, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 5033, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 5113, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, no to je smutné. Ešte raz. 51.13 elektronicky. Hlasujte. Socialisti hlasujú proti Galtierimu. Ja hlasujem proti, nemám kartičku, ale už mi ju nesú. Koniec hlasovania. Zamietnuté. No, to je zvláštne pozoruhodné. Teraz 51.07, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 51.49 a 21 a 34, kto je za, kto proti, ešte raz, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 5092, kto je, pardon, odpadá. 5035, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Čo sa stalo? Z 5113. Zamietnuté to bolo. Lebo ste hlasovali proti vášmu kolegovi Gualtierimu, pani kolegyňa. Teraz 51.08. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 36. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5122. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 51 04. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5-1-6-0. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5-1-4-6. Za? Proti? Overíme. Štyridsať šestka. Konec hlasovania. Zamietnuté. 23 k 23. hlas sme priratali, je to 23 k 23, čiže zamietnuté, pani kolegyňa. Teraz 51, 58. 51, 58. Kto je za? Kto proti? To isté, musíme to overiť. 51, 58. Znova pridatáme kolegyňu, ktorá nemá hlasovaciu kartičku. Nie, už má kartičku, dobre. Takže koniec hlasovania. Zamietnuté. 5159 za. Prepačte, pán predseda. Máme tu ešte ďalšieho člena socialistov, ktorý nemá hlasovaciu kartičku. Dobre, priratáme to tam, aj tak to bude 23-23, čiže je to zamietnuté. Ja som chcela, aby ste to zohľadnili v ďalšom hlasovaní. 51-52, kto je za, kto proti. Zamietnuté vzhľadom na neúčasť. 5159. 5159. Kto je za? Kto proti? Jasne, zamietnuté. 3. za, proti, prijaté. 5, 0, 6, 0. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5, 1, 4, 5, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 5, 1, 4, 0 za? Proti? Kto sa zdržal prijaté? Tým sa dostávame k 5, 1, 2, 5, kto je za? Kto proti? Overme to. 5, 1, 2, 5. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 5061. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5062. Kto je za? Kto proti? Overíme to. Zrejme zamietnuté, ale uvidíme. Konec hlasovania. Zamietnuté. 5057, kto je za? Potom 5157, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 5105 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5062 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5040, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 5142 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 3 a 5 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5041 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 7 a 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5043 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 50, nie, 5141, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 5127 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5046 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 5047 za. Proti. Kto sa zdržal? Opakujem. 47, kto je za? Kto proti? Prijaté. 5106 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5117 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5048 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 5049 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 5128 a 50 to je za kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5128 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 5052 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 503 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5054 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5055 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5056 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 5161 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 5057 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 5058 za, proti, Prijaté 59 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz kompromis. SVČ. Kompromis. Spravodajkyne. Kto je za? tento kompromis. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz pokračujeme 75, 5075, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 5165, 5165, 5, 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz pokračujeme na ďalšej strane. 5080, 5080. Kto je za? Kto je 5080. Posledný návrh príloha S1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz záverečné hlasovanie k týmto pozmeňovacím návrhom. Či nie? Teraz poďme hlasovať o stanovisku teda. Kolegyne Jetemeky. Máme tam kompromis 1, kto je za. Kompromis 1, kto je za. Kto je proti. Prijaté. Hoci EPP poriadne nehlasuje. Ale nevadí. Teraz návrh 3. Kto je za? Trojka. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 5. Za. Proti. Kto sa zdržal? Nemajú hlasovacie listy? EPP nemá hlasovacie listy? hlasovacie zoznamy, možno by e, sa o to mohli postarať naši zamestnanci. Hlasujeme o stanovisku Jetemeky. A teraz návrh číslo 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Šestka. Po častiach. Prvá časť za, kto proti, kto sa zdržal. Overíme prvú časť. Prvá časť. Končím hlasovanie. Niektorí zase nehlasovali. Ide o prvú časť návrhu 6. Ešte raz si zopakujeme hlasovanie. Je to návrh 6 k odstavcu 1a, prvá časť, kto je za, hlasujeme elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Kto je proti? Uzatváram hlasovanie. 24 hlasov oproti e, 21. Návrh bol prijatý. A teraz druhá časť. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Táto časť bola zamietnutá. Ústny pozmenujúci návrh. Ja to rád overím, ale zelení sa tento raz zdržali. Končím hlasovanie. 14 proti 27. Návrh bol zamietnutý. Ústny pozmeňovací návrh 2 Galer, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Prichádzame ku kompromisu 2, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 13 má dve časti kto je za jednotku? Proti? Zdržal sa? Overíme elektronicky. Hlasujeme o prvej časti 13. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý 25 k 23. Kto je za druhú časť, kto je proti, kto sa zdržal. Táto časť bola zamietnutá. 15 a tri časti, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa, prijatá prvá časť, druhá časť, za, proti, zdržal sa, schválená, 3 za, proti, zdržal sa, prijatá. Dostávame sa k návrhu 16 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 19 za, proti, zdržal sa, prijatá. 20 za, proti, zdržal sa, prijatá. 21 za, proti, zdržal sa, schválený. 22 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. A teraz budeme elektronicky hlasovať o celom texte. Hlasujte, ako uznáte za vhodné. Končím hlasovanie. Chválený text 42 za 6 proti. Takže je to v tomto výbore veľká zhoda, aj keď tu boli jednotlivé rozdiely. A teraz sa dostávame k azylovému emigračnému fondu. Pardon, k Sofoklovi, Sofokles. Ale to tu nemáme uvedené. Takže nástupca E, pána správodajcu Sofokles Sofokleus. Mm, to je vlastne dvojité meno známeho antického dramatika. Ďakujem, pán kolega. Dúfam, že vaša správa nebude takou drámou, ako to vaše meno predznačuje, ale ja vás tu vítam. Treba ešte niečo oznámiť kolegom pred hlasovaním, pán kolega? počas prvého stretnutia, toto je prvé stretnutie, ktoré máme a chcem povedať, že sa budem snažiť, ako najlepšie budem vedieť, aby veci prebehli čo najlepšie. Veľmi pekne ďakujem a buďte vítaní medzi nami. Návrh číslo 14 za, proti, zdržali sa, prijatý 15 za, proti, zdržali sa, Overíme si hlasovanie elektronicky. Hlasujeme o 15. Končíme hlasovanie. 17 za, 31 proti. Zamieta sa 16, kto je za, proti zdržal sa, zamieta sa. 17 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 18 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 19 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Dvojka za, proti, zdržal sa, prijatá. 3 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 4 za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh 20 za, proti, zdržal sa, prijatý. 5 za, proti, zdržal, proti, zdržal sa, prijatý. 21 za, proti, zdržal sa prijatý. 6 za, proti, zdržal sa prijatý. 7 za, proti, zdržal sa prijatý. 22 za, proti, zdržal sa prijatý. 8 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 9 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. Pardon, opravuje sa pán predseda, pri, deviatka je prijatá, 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 12 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, 13 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, Jedna za, proti, zdržal sa prijatý. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celej správe, o celom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa bola schválená 41 hlasmi, traja e, boli proti, štyria sa zdržali hlasovania. A teraz sa dostávame k hlasovaniu o Fonde vnútornej bezpečnosti. Pani Flotre je spravodajkyňou. Pani Flotr, nech sa páči, želáte si vystúpiť? Nie. Takže pristúpime priamo k hlasovaniu. Kto je za návrh 11? Proti? Ešte raz prosím za jedenástku. Proti? Overíme si hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. 24 za, 20 proti, traja sa zdržali, návrh bol prijatý, 12 za, proti, zdržali sa, prijatá, 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 14 za, proti, zdržal sa prijatý 66 za, 16, pardon, za, proti, zdržal sa prijatý 17 za, proti, zdržal sa prijatý 18 za, proti, zdržal sa prijatý 19 za, proti, zdržal sa prijatý 20 za, proti, zdržal sa, prijatý. 21 za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz budeme hlasovať o 21 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, 21 proti, návrh je prijatý, 67 za, proti, zdržali sa prijatí, návrh 22 za, proti, zdržal sa prijatý, návrh 23 za, proti, zdržal sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. 25 za, 23 proti, návrh je prijatý, 24 za, proti, držali sa prijatý 25. Pardon, 24 bola zamietnutá, opravuje sa pán predseda, 25, kto je za, proti, zamietnutý 26 za, proti, zdržal sa prijatý 27 za, pro... Mohli by sme urobiť celý blok 27 až 34, ale nemáme tu tie rôzne väčšiny. 27, kto je za, proti, prijatý 68 za, proti, zdržal sa prijatý Návrh 20. Ešte raz sa pýtam spravodajky, nemôžeme hlasovať spoločne až po návrhu 39 alebo až po 41? Môžeme hlasovať spoločne? Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Takže mm, želáte si overiť hlasovanie. To asi bude 26 proti 21. Končím hlasovanie. Takže je to zamietnuté. Čiže to bol dobrý trik, ktorý ste použili, myslím z pohľadu EPP. Dostávame sa k návrhu 42. Opäť ste ochotní hlasovať unblock až po 51, teda 42 až 51 unblock? 42 až 51, áno, ale hlasujeme hneď elektronicky. Hlasovanie je uzavreté. 25 hlasov za, 21 proti, 2 sa zdržali. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz sa spýtame spravodajky, Nie či môžeme hlasovať o 53 až 55 spoločne. Nie? Dobre. Hlasujeme jednotlivo 53 za, proti, zdržali sa prijatí 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí 55 za. Chcete si overiť 54? Áno. 54. Končím hlasovanie. 11 za, 34 proti, 55 kto je za, proti, zdržal sa, prijatý návrh. Máme tu pozmeňovacie návrhy kopa, kopa, kopa za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. Návrh 2 za, proti. Je to veľmi tesné, overíme si hlasovanie elektronicky. <coughs> Hlasovanie končím. 24 k 24 návrh je zamietnutý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 58, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 59 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. Dostávame sa k peťke, kto je za, proti, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijatý. 62. To je oddelené hlasovanie. Hlasujeme o prvej časti e, za proti. Overíme si hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. 21 za, 27 proti, zamietnutý. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Prijatá druhá časť. Teraz hlasujeme o návrhu 63 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny pozmenujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh číslo 8 nie. prejdeme k návrhu 64 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 9 za, proti, prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijatý. A záverečné hlasovanie o pozmenenom texte, kto je za, proti, mm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 A teraz dochádzame k bodu 8 a myslím, že sa čoraz častejšie budeme musieť zaoberať otázkami, ktoré nezískali v patričnej dobe, sme ani nezískali odpovede. Mm, sú to prípady písomných otázok a tu ide o písomnú otázku pani poslankyni Sargentini a Nicole Kiel Nielsen o administratív, ktoré sa obrátili na vysokú predstaviteľku OSN, ktoré sa v prípade e, Kadera Adnana. Rád by som navrhol, aby ste nás stručne do tejto problematiky uviedli. E, pani e, Sargentini alebo pani Kiel Nielsen. Želáte si pani Sargentini vystúpiť? Eerst een andere vraag stellen. Wie gaat mijn vraag eigenlijk beantwoorden? Chcem, kto odpovie na moju otázku? Chcem sa spýtať. A kto, komu túto otázku kladiem? E, zahraničnej službe? Výborne. Pán predseda, áno? Zástupca E, služby zahranič- zahraničnej služby vám odpovie. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som vedela, z akého dôvodu toto trvalo taký dlhý čas. Ja veľmi dobre viem, že parlament už urgoval túto otázku. Tri alebo štyrikrát sme túto otázku opakovali a ja sa teraz pýtam, prečo e, toto administratívne zadržanie v Palestíne ja som sa na to pýtala a ešte som doteraz nedostala žiadnu odpoveď. Vysoká predstaviteľka sa k tomu nevyjadrila, k tomuto administratívnemu zadržaniu v rámci bilaterálnych kontaktov. Ona len vyjadrila svoje znepokojenie, ale naša otázka e, bola jasná. V parlamente sme žiadali o uznesenie už v júli, aby sa menovite odsúdil odsúdilo toto administratívne zatknutie bez procesu a nedostali sme žiadnu odpoveď. A som naozaj prekvapená. Bola by som rada, keby ste vypli svoj mikrofón, aby som mohla pokračovať. Ja som bola skutočne šokovaná, ako sa tu spôsob, ako sa tu vlastne pristupovalo k vyberaniu otázok. E, vysoká predstaviteľka povedala, že ľutuje, že naozaj eh, ju to znepokojuje, ľutuje, odsudzuje, ale v prípade tohto palestínčana naďalej e, sme len na úrovni znepokojenia a preto opakujem svoju otázku. Rada by som vedela, či podpredseda a vysoká predstaviteľka si myslia, že všetky administratívne zatknutia a zadržiavania v Izraeli rešpektujú e, E, princípy e, ľudských práv, ktoré sú platné medzinárodne. A ďalej, prečo, e, prečo nepožiadali Izrael o odpoveď na otázku o týchto zatknutiach. A takisto máme celý zoznam zo strany Amnesty International. 5. júla v uznesení sme sa chceli vyjadriť proti za takýmto zatýkaniam E, v Izraeli. Môžete mi teraz na toto odpovedať? Oui, simplement... Áno, ja by som len doložila k tomu, čo povedala moja kolega, že ke, kolegyňa, že keď sme túto otázku kládli, bola situácia mimoriadne ťažká, pretože veľa e, palestinských väzňov držalo hladovku, ktorá ohrozovala ich zdravie, mnohých zdravie sa vážne poškodilo. A ja teda trvám na tom, že táto otázka v danej chvíli bola mimoriadne dôležitá. No a po druhé, pokiaľ ide o tieto administratívne zatknutia, tak si myslím, že naozaj Európska únia musí zaujať veľmi jasné stanovisko, pretože Izrael, pokiaľ viem, je jedinou demokraciou na svete, ktorá dlhé roky aplikuje vo veľkej miere administratívne zatýkania. Geben Sie mir die Gelegenheit, äh, dass ich... Äh, v našom spoločnom mene chcem poblahožať tiež e, kolegyni k narodeninám. A za zahraničnú službu e, má slavo pani e, Gabriel Vizentín. prvom rade by som sa chcel e, ospravedlniť za e, oneskorenie v odpovedi, ale poslali sme ju 28. júna. Tento parlament 6. júla ju obdržal, takže neviem, kde sa vyskytli ťažkosti pri uh, prijímaní tejto správy. Odpoveď však bola zo strany vysokej predstaviteľky zaslana. 6. júla ste ju dostali. A dodám, že e, tá, ten sklz e, nevychádzala zo e, zložitosti otázky, ale boli to administratívne zdržania, zložité procedúry, preklad do viacerých jazykov a, tie, a tiež, keďže to bola otázka na vysokú predstaviteľku, museli sme to konzultovať s členskými krajinami v Rade. A to e, len predlžilo po poskytnutie odpovede. Máme dôležité procedúry a riešime takúto e, byrokraciu a som presvedčený, že takéto, takéto oneko skorenia už v budúcnosti nenastanú. Toľko k e, lehote odpovede. Teraz pokiaľ ide o odpoveď, je obsah samotný, Pán predseda, poprosím v tejto veci kolegu eh, Gabričiho, šéfa eh, našeho oddelenia pre eh, proces na Blízkom východe Izrael a Palestínu, aby nám poskytol detailnú odpoveď k obsahu ako takému. Ďakujem, pán predseda. Mm, v prvom rade by som chcel zdôrazniť, ako do akej miery e, túto tému riešime už veľmi dlho s maximálnou pozornosťou. E, ne, neviem si predstaviť, aké množstvo hodín som ja a moji kolegovia už strávili na touto otázkou. Je to presná otázka, nie je to špecificky e, prípad iba Kadnana Adnana, lebo bol oslobodení ešte predtým, ako sme dali odpoveď. A, a to aj preto dúfam, že vlastne e, zahraničná služba vyvíjala isté aktivity a že sme viedli aj bilaterálne kontakty. Takže e, prvé Prvá vec, ktorú chcem povedať, že vás chcem ubezpečiť, a vy to dobre viete, že to je jedna z najdôležitejších otázok a je to otázka, ktorá je naozaj v strede nášho politického dialógu so všetkými krajinami regiónu, ale najmä s Izraelom. A teda úsilím naozaj nešetríme, aby sme sa pokúsili uzavrieť a vyriešiť túto otázku a nájsť odpovede na všetky naše obavy, ktoré sa zhodujú s vašimi. Po To je po prvé. Po druhé, bohužiaľ, keď hovoríme o administratívnych zatýkaniach, to je najskôr niečo, čo je legálne v tom zmysle, že to existuje na celej planéte, e, vo všetkých krajinách. E, ja som v mojom predchádzajúcom politickom živote bol poradcom pána Viktorina na, a v oblasti vnútorných vecí a tam som vo Švedsku si pamätám, že v rámci, DŽ, v rámci G8 som dostával veľmi e, veľa otázok ohľadne administratívneho zatýkania alebo teda vyšetrovacie väzby bez rozhodnutia súdu e, toto je niečo, čo existuje, čo je upravené v právnych systémoch krajín a je to niečo, čo je úplne zohľadnené aj v judikatúre a v právnych systémoch eh, všetkých krajín tejto planéty. Takže ak útočíme na túto otázku administratívnych zatýkaní z eh, právneho, administratívneho alebo ústavného hľadiska, my to pravidelne robíme a pravidelne to v našom bilaterálnom e, dialogu s Izraelom zdôrazňujeme, tak treba povedať, že na okupovaných územiach sa aplikujú ženevské konvencie a teda je to v rámci aplikácie ženevských konvencií, e, na ktorých dodržiavaní my všetci a vždy trváme. A to umožňuje takisto aj z bezpečnostných dôvodov e, pokiaľ ide o tieto administratívne zatýkania, takisto e, upraviť isté opatrenia, revízie a tak ďalej. Toto všetko Izrael robí. Čiže je tu celá séria formálnych požiadaviek, ktoré sú formálne zo strany Izraela splnené. No a potom tu máme druhý bod ohľadne toho, ako otázka týchto administratívnych zatýkaní je legálna a práve preto, že to je taká skôr výnimočná cesta, výnimočný prostriedok, tak práve preto sa táto otázka spája, ak to tak chcete, aj s aplikáciou demokracie ako takej v tej či onej krajine. Zoberiem taký veľmi jednoduchý príklad. Maloletý keď je v Európe e, futbalový zápas a keď v krajine X sú istí chuligáni, ktorí prídu do krajiny Y v Európe, aby sa zúčastnili ako diváci futbalového zápasu, tak polícia niekedy takisto ich preventívne pozatýka bez toho, aby mala nejaký špecifický dôkaz, bez toho, že by mala dôkaz, že ten a ten pán sa chce dopustiť alebo dopustil nejakého zločinu. Je tu teda spolupráca medzi políciami rozličných štátov, aby vlastne mohli e, pristúpiť v prípade takýchto ľudí k administratívnemu zatýkaniu, lebo majú skutočne vážne dôvody, oprávnené dôvody e, k tomuto kroku. To sa týka maloletých, ako som už povedal, ale keď e, si položíme otázku, že v teoretickom svete je niekto skutočným teroristom a teda predstavuje nebezpečenstvo či už z palestinskej alebo izraelskej strany, e, obidve strany by ho mali identifikovať a mali by, mali by vlastne aj v rámci ženevských konvencií pristúpiť E, k takémuto administratívnemu zatknutiu. Takže vidíte, ako sú tu veci komplikované a určite my nemôžeme e, administratívne zatýkanie odsúdiť ako e, právny nástroj, ktorý, ako som povedal, existuje a aplikuje sa na celej planéte. Ale ako sa zabezpečiť, ubezpečiť, že sa nezneužíva? Tam treba skutočne zblízka sledovať situáciu v tej či onej krajine. Ak chcete, tak eh, vo všetkých krajinách, kde k tomu dochádza, tak my tam máme technickú asistenciu alebo európskych pozorovateľov, a tá, ale zase je, mm, tam sa argumentuje suverenitou, vlastným právnym systémom každej krajiny a bezpečnosťou a tak ďalej. A preto v tomto druhom eh, bode, možno je to ťažké vysvetliť, nechcem tento druhý bod eh, tu E, uvádzať preto, aby som ospravedlnil eventuálnu e, eventuálny nedostatok e, chuti našich partnerov riešiť túto otázku. Ja to len spomínam, aby ste pochopili, do akej miery je to ťažká a komplikovaná záležitosť, pretože my naozaj dochádza tu k tomu, čo my môžeme nazvať politickým posúdením ako hocičím iným. No a teraz tretí bod. Tretí bod sa týka a je nezávislý od otázky písomnej a písomnej odpovede na otázku, lebo to boli písomné otázky, ktoré si vyžadujú isté odpovede, pretože týchto otázok e, sme mali veľa, za posledný čas ich dostávame pravidelne v tomto treťom bode, teda nezávisle od samotnej otázky, je tu celá diskusia v rámci EÚ. Tam existujú viaceré inštitúcie, parlament, sú otázky, ktoré prichádzajú z parlamentu a treba na ne odpovedať a treba samozrejme ich koordinovať aj s tým, čo robí EÚ v rámci svojich bilaterálnych vzťahov, vrátanie komisie a potom tu máme radu na druhej strane E, v takejto téme, keď vy si zoberiete jeden špecifický prípad osoby X a takýto špecifický prípad tu máme, tak je to jednoduchšie, pretože e, to, čo sa dá urobiť, sa oficiálne urobí, oficiálne na bilaterálnej úrovni alebo na diplomatickej úrovni a výsledok v tomto prípade bol pozitívny. Tam sme mali všetky údaje o dotknutej osobe, ale keď hovoríte vo všeobecnosti o týchto administratívnych predbežných zatknutiach a väzneniach, vy nikdy ako IAS alebo akákoľvek iná inštitúcia, ktorá závisí od istého e, medzivládneho mechanizmu 27 štátov, nikdy nebudete mať jednotné pokrytie, jasné a jednosmerné k tejto otázke. Ja nechcem skrývať pani Aštonovú za členské štáty. Ja jednoducho sa chcem pokúsiť v tomto treťom bode poukázať na to, ako je ťažké prepájať e, špecifické prípady a globálne aspekty tejto otázky administratívnych zatýkaní e, v zahraničnej politike Európskej únie, ktorá je taká, aká je. A toto nie je môj osobný názor, je to len chcem tým zdôrazniť, do akej miery e, je tento tretí aspekt komplikovaný a aká je komplikovaná práca, nie len moja, ale celého môjho týmu, ktorý na tejto téme pracuje, pretože tu sme akýmsi... Sme tu ako akýsi sendvič my sa musíme snažiť hľadať riešenia a konkrétne aktivity, ktoré možno zrealizovať medzi na jednej strane princípom a koncepciou, ktorú zdieľa každý, a to sú teda tieto parlamentné otázky, a na druhej strane, ak chcete, tak e, takú istú ľahkosť, alebo ešte nie konkretizáciu skutočnej zahraničnej politiky. No a na záver tejto časti chcem povedať e, tri body. A to možno to bude taký pokus o prvý uspokojivý za ver. Poprvé, IES a vysoká predstaviteľka neprestajne E, majú na programe tieto otázky v bilaterálnych kontaktoch s Izraelom, ale nie len s Izraelom, aj s Izraelčanmi. My stále tieto otázky kladieme aj členským štátom. A viete, do akej miery politický dialog nezávisí len od IES. A teda, ak to nájdete de facto v asociačnej dohode vo vyhlásení Európskej únie vo vzťahoch bilaterálnych s Izraelom na báze návrhov, na báze stanovisk, ktoré treba, aby Európska únia zaujala a ktoré navrhuje vysoký predstaviteľ a ktoré sú potom pokryté 27 členskými štátmi. Takže tá línia Európskej únie z tohto hľadiska v politickom dialogu s Izraelom ohľadne týchto administratívnych zatýkaniach vychádza z tej iniciatívy IES, ale zároveň závisia od spoločného stanoviska 27 členských štátov. Po druhé, a v tomto kontexte, vzhľadom na vašu otázku, si myslím, že my sme sa pokúsili urobiť všetko, čo bolo v našich silách a všetky vystúpenia, všetky vyhlásenia, a, ako aj samotná pozitívna vec, že tento väzeň bol oslobodený, e, svedčí o tom. Pokiaľ ide o tento druhý bod, tak e, vy si myslíte, že už veľa hovorím tak dobre, ja tu skončím a, skončím a dám slovo iným. Mohla by som dostať minútku na odpoveď? Bohužiaľ, odpoveď bez mikrofónu. One minute, Mr. Sievič. Pán Sievič, minútku a takisto minútku pani Teller. Ďakujem pekne. Každý poslanec má právo znepokojovať sa, keď e, jeho občania sú zatýkaní, najmä E, za situácie, že je to na okupovanom území a že je tu konfliktná situácia. Otázka e, kolegyň hovorí o uteč- palestínskych utečencoch, ktoré boli obvinené z teroristických činov a z finančných transferov medzi organizáciami na palestínskom e, teritóriu a susednými krajinami Autori položili túto otázku e, vysokej predstaviteľke, kde sa pýtali na podmienky zatknutia a právny štatút. Autori vychádzajú z ľudských práv a z podozrení, ktoré stále pretrvávajú, že tu môže dochádzať k zneužitiu týchto administratívnych zatýkaní a tento typ. Toto si vyžaduje od vysokej predstaviteľky politické vyhodnotenie situácie. Je to komplikovaná situácia, ťažká, ale treba z toho eventuálne vyvodiť dôsledky. A ja si myslím, že e, situácia na Strednom východe nie, skutočne nás neoprávne k takémuto spôsobu riešenia problémov. My nemôžeme automaticky podporiť jednu stranu bez konkrétnych informácií, najmä v prípade tejto konkrétnej osoby. Ďakujem. Oui. Uh, votre réponse... E, vaša odpoveď, ľutujem, že to musím povedať, ma vôbec neuspokojila a dokonca ma nahnievala. Keď hovoríte, že to existuje v takmer všetkých krajinách sveta, to nie je pravda. Ja som právnička, som advokátka. E, vy ste hovorili o zoligeniek, že kde, to môžeme, kde môžeme zat... chuligánoch, ktorých možno na nejaký čas zatknúť. Áno, na nejaký čas, ale v Izraeli sú ľudia takýmto spôsobom na 20 rokov zatýkaní a to neexistuje nikde vo svete a nehovorte mi, že to existuje v Nemecku, vo Francúzsku alebo v iných európskych krajinách. To je naozaj úplne nesprávne tvrdiť. A moja otázka je, ako dlho je možné niekoho držať e, vo väzení to, e, tam sa jednotlivé predpisy v krajinách rôznia. Môže to byť niekoľko hodín až maximálne 3 dni. Mm, Myslím, že v mimoeurópskych krajinách to môže byť maximálne jeden týždeň. To je predbežné zatknutie. E, a potom treba vlastne robiť ďalšie kroky sťažnosti, obvinenie. A to je zase to tu chyba. Nie sú sťažnosti, nie sú obvinenia. Keď niekoho obvinia z terorizmu, tak myslieť si, že to je terorista, to môže len súd. Ak sa nebude sťažovať, ak, nebude, e, ak sa na ňo niekto nesťažuje, ak nie je pred súdom, tak to je situácia, E, ktorá vedie k tomu, že ľudia sú 20 rokov vo vezení a nikto ich prípady nerieši. A toto treba riešiť. Ja som veľmi dobre pochopila, že sa netreba e, e, iba o konkrétne prípady opierať, ale chcem vám pripomenúť, že my sme už spomenuli obrovské množstvo konkrétnych prípadov, nielen z legislatívnej rady. Ďakujem, ale tie, to porovnávanie s inými európskymi krajinami si neželám. Ďakujeme, pán predseda, že môžem ešte pár odpovedať na toto. Rada by som zdôraznila, že keď Európska zahraničná služba mi dá 12 mi, minút to bolo odpoveď na moju otázku, mohla by som sa brať vážne, ale tam k tomu nie je. Celá téma sa neberie vážne. Verím, že keď pani Ashton používa tie slova, ako sme ich teraz počuli aj od jej zástupcu, tak v Izraeli jednoducho nerozumujú tomu, že ľudí bez e, obžaloby a, a súdneho procesu nemožno tak dlho zadržiavať. A potom ďalšia vec. 5. júla sme rezolúciou vyhlásili, že prax administratívneho zatýkania bez e, obvinenia kde sa nie ľudia zadržiavajú izraelskými orgánmi, že toto musí byť eh, zakázané. A túto otázku som písomne položila pani Ešten, čo chce urobiť v tom smere, aby sa toto naozaj aj e, udialo. Mám dojem, že je tu určitá verbálna inflácia, že je, určité veci sa odsudzujú tvrdo, ale keď ide o takéto otázky týkajúce sa Izraelu, tak sa sa vyjadrí v úvodzovkách len znepokojenie. A myslím si, že v prípade e, Izraelu sa volia miernejšie formulácie e, než v prípade iných krajín, ktoré sa nedržia demokratických pravidel. Ďakujem. Ďakujem. Tým pádom je rozpráva ukončená. A prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Naša bývalá kolegyňa Jana Hybášková je tu dnes s nami. Mohol, môžem povedať vo všeobecnosti, že tento týždeň sa uskutočnila konferencia e, EÚ vo svete. V tej súvislosti pán Cashman, kolega Schulz i delegácia našeho výboru diskutovali. Tiež sme zdôraznili, že je tu zhoda v tom smere, že ak sú títo veľvyslanci tu v meste, mali by sme byť informovaní, pretože by mohol byť dôvod, že by sme niektorého z nich pozvali bez toho, aby vznikali dodatočné náklady, kde by sme chceli počuť napríklad, čo sa v danej oblasti pôsobnosti daného veľvyslanca nového deje A dnes som v tejto súvislosti požiadal našu bývalú kolegyňu Hybáškovú, aby nás krátkosti poinformovala. U Jan, Jane by som sa chcel i poďakovať za všetko, čo urobila. Ona je tým mužom v zahraničnej službe. Pretože v, zohľadom na to, aké sú bezpečnostné podmienky v Bagdade, E, ísť tam. To nie je žiadna hračka. Ona vám to nepripustí, ale a keď som počul kolegov mi opisovať tamojšiu situáciu, tak treba si naozaj dať e, pozor, keď hovoríme o rozpočte, že naše, naši, e, naš, naša, naše veľvyslanectvo EÚ je umiestnené v kontajneroch v záhrade britskej, britskej ambasády za najhorších možných podmienok, dokonca bez vlastnej bezpečnostných zložiek. A keď si uvedomíte teda, aké tu e, sú bezpečnostné rizika, tak si myslím, že je našou zodpovednosťou, aby vtedy, keď vysielame ľudí ako našich zástupcov do sveta, aby sme im umožnili aj dôstojné pracovné podmienky. Nie je to konkrétna kritika proti niekomu, je to len odkaz na to, čo treba mať na pamäti, aby takéto veci sa uviedli na pravú mieru. Myslím si, že e, našou povinnosťou je na to dbať. Ďakujem ešte raz, Jana, že si dnes tu s nami a máš teraz slovo. Ďakujeme, pán predseda, a a e, kolegovia, väčšinou sa začína prejav slovami, že je mi veľkou cťou hovoriť k takémuto publiku, ctení bývalí kolegovia, kolegovia v boji za lepšiu budúcnosť Európy, za bezpečnejšiu, stabilnejšiu Európu a bezpečnejšie prostredie, ale dnes je to ozaj úprimná radosť podeliť sa o moje nápady s vami. Takisto je, e, zástupca irackého veľvyslanectva, ktorý tu mal byť, ale chcem sa s vami podeliť o naozaj odborné e, znalosti, nie len pokiaľ ide o Irak, ale len zo pár posolstiev k dianiu v regióne. V terejšej situácii Irak je e, príliš krehkou krajinou na to, aby dokázala na svojich pleciach znášať to, čo sa deje v Sýrii je to veľmi roz, rozštiepený e, sektársky štát, sú tu pozostatky americkej okupácie, tie nie sú vyriešené, nie je tu federalizačný zákon, nie je tu zákon o e, distribúcii zisku z obrovských e, ropných rezerv, e, distribúcii pre e, irač, iracké obyvateľstvo, Situácia je veľmi nepriateľská a možno v nasledovných mesiacoch a rokoch uh, uh, môžeme byť svedkami uh, rozdelenia územia na Irak a severný Kurdistán. S delegáciou sme dospeli k, názoru, k názoru, že keď hovoríme o Sýrii, používame slovo Bosna. Vidíme, že sa blíži, blíži podobná situácia. Eh, máme tu eh, severné kurdské zóny Alavistel, podpora Bašara al-Asada a v západosunické eh, z, kmene sa dostávajú na juho tejto zóny a Lepo sa môže stať Sarajevom Ministri sa stretnú na neoficiálnom stretnutí e, ministri EÚ tento týždeň a témou bude Sýria. Obávame sa, že e, etnické čistky, ktoré už začali v Sýrii, budú mať dlhé trvanie. Američania žiadajú Turkov, aby boli prítomní a aby sa otvorili nárazníkové zóny. Turecké vojenské zložky hovoria veľmi jasne, urobíme to, ak, mu, e, ak nám dovolíte robiť to, čo chceme, s kurdskou stranou práce. E, bombardovanie severného Iraku Turcami. A ak dovolíme tureckej armáde zapojiť sa, to by bolo vlastne zapojenie sa NATO a mohli by sme mať e, s Kurdami výrazné problémy. Určití ministri v Európe navrhujú a Barzanovi, ktorý je prezidentom kurdskej e, regionálnej vlády, aby spojil Kurdov. Čokoľvek však urobí, musí spolupracovať s PKK a tu budeme mať priamy e, konflikt s Tureckom. Turecký vplyv e, v Sýrskej národnej rade je veľmi vysoký a Turecko robí všetko preto, aby e, vo vnútri Tureckej národnej rady dosiahlo presadenie sa tam. Možno, že z jedného dňa uvidíme Sýriu pod tureckým vplyvom a masakrovanie Kurdov Uvidíme, čo, e, či to nebude ako v e, Iraku. Potom územie Iraku bude pod vplyvom iránskeho vplyvu a budeme, e, budeme tu mať saudský systém a, a, a to je veľmi alarmujúca situácia. Potom je tu Libanon a ak sú tu problémy s Hezbollahom, tak posledná štruktúra, ktorá fungovala, sa tiež rozpadne. Bude tu dlhodobý etnický regionálny konflikt na východnej hranici eh, eh, Stredného mora a to je vlastne v zóne európskej susedskej politiky. A v takejto eh, zložitej situácii nám vnútro Iraku odzrkadľuje to, že už možno hovoriť o <clears throat> internacionalizácii konfliktu zo Sýrie a akýkoľvek mechanizmus sa vytvorí, Irak E, so všetkými e, zraniteľnými bodmi bude musieť participovať. Kto sú e, dôležití hráči v tejto hre? Rozhodne Rusko a Rusko sa musí prinavrátiť k diskusii s členskými krajinami EÚ, aby sa vytvoril spoločne medzinárodný mechanizmus. Veci nás naozaj naplňajú obavami a napriek tomu dodám, že môže dojsť k rozpadu Iraku. Čokoľvek sa deje vo vnútri, je e, sekt, sektársky konflikt medzi Kurdami, Šítmi a Sunitmi. Nie je tu žiaden národ, iracký národ a obyvateľstvo krajiny už 35 rokov je e, v neustálej vojne. 4,6 e, až 5 miliónov ľudí z týchto 35 miliónov je neustále nezvestných nedostatok rôznych komodít, vody, voda chýba vo väčšine miest, 95% teritória e, nemá systém e, spravovania odpadov, dokonca prírodné odtoky nefungujú, je tu obrovská chudoba a my, Európska delegácia, e, sa potýkame s problémom, ktorý by som nazvala jednoducho nespravodlivým. Vy často hovoríte o tomto probléme a to je Eh, tábor Ashraf. Ľudia z tohto eh, táboru mujahedinovia sa presúvajú do oveľa lepšieho eh, tábora, ktorý sa volá Camp Furia a ktorý financujú európske prostriedky. Majú vodu, 200 litrov vody na hlavu, majú 24 hodín elektri- elektrické energie. My ich nemáme. Sú oveľa lepších podmienkách, než ktorýkoľvek E, iracký, vo, vo, iracká vojenská štruktúra, ktorá sa o nich stará. Zodpovedný e, generál mi hovoril o tom, že nikdy v živote nezažil 24-hodinový prísun e, elektrickej energie. Rada by som dnes využila tento čas na jednu poznámku. Už tu máme ľudí v novom tábore a v tábore Churia, ktorí sú občanmi členských krajín Máme tu členské krajiny, ktoré sú povinné e, vziať si týchto ľudí naspäť. Takže tí z vás, ktorí e, sa zapájate vo vašich krajinách, ktoré, ktoré, ktoré musia vziať ľudí naspäť, máme tu 391 e, utečencov, prinúťte vaše členské krajiny, aby prijali týchto pridelených utečencov. Sú to utečenci, nie až šrafisti. Bolo by to veľká pomoc Európskej únii a veľká pomoc v irackej vláde. Táto vláda pod obrovským, medzi, obrovským medzinárodným tlakom robí čo len môže, aby E, naozaj udržala bezpečnosť. Nedejú sa v skutočnosti bezpečnostné e, incidenty, pokiaľ ja môžem povedať. E, máme rozhovory s Iránom o nukleárnych otázkach 200 kg obohateného úranu. Krajina má a blíži sa ku kritickej mase. Pomáhame baronke Eštonovej v rokovaniach. Sú to veľmi dôležité rokovania a musím zdôrazniť, že veľmi si vážime jej úlohu. Ak Američania a Rusi nemôžu, ne, nediskutujú o Syrii, hovoria rozhodne o Iráne, prosím, podporte tieto rokovania, ako len môžete. Všetky tieto e, e, komplikácie plus e, ešte bašty Al-Kaidy, problémy Sýrie, Kurdistanu. Moja delegácia má vlastne 6 ľudí, žijeme v kontajneroch, nemáme úrady, nemáme uh, uh, kancelárie, nemáme k dispozícii vôbec e, auta ani bezpečnostné zložky. Pri dnešnom hlasovaní sa bohužiaľ stalo, že ste, ste uh, na polovičku znížili linku 3003 takže naďalej zostaneme s oklieštením e, bezpečnostným týmom, bez týmu bezpečnostných zložiek a v kontajneroch. Prosím, urobte viac pre našu situáciu. Ďakujem. Ďakujeme. Ako prvý e, rečník sa prihlásil pán Steven Stilson, šéf delegácie pre vzťahy s Irakom. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem Jane Hybaškovi za jej prezentáciu. Len e, zopakujem to, čo ste povedali v úvodných poznámkach. Je naozaj poburujúce, že zástupcovia našej vonkajšej služby žijú v takýchto podmienkach. Bol som v Bagdade a videl som, ako sú ubytovaní e, naši pracovníci, ako to popísala Jana. A toto určite nie je priateľné pre zástupcov EÚ ako ste, pán predseda, zdôraznili, bez ochrany, bez ochránky, za takýchto okolností v Bagdade, keď sme opustili e, zelenú zónu a chceli navštíviť prezidenta, tak nás, e, e, na nás zautočili granátmi pri rieke Tigris. Denne sa vyskytujú príklady útokov takejto povahy násilie a e, povstalci naozaj pokračujú v činnosti a naši zastupcovia zostávajú bez obrany, ochrany, to je jednoducho nepriateľné. Šokovali ma slova pani Hojbáškovej o výsledku dnešného hlasovania. Musí predsa existovať spôsob, ako by sme túto situáciu nanovo otvorili. Nemôžeme Janu a jej tým, hoci je to aj tým malý, a to samotné je hambou, nechať v takýchto podmienkach. Iné zložky e, na Bahamách majú 50 ľudí a v Iraku máme 6 e, ľudí. To je sporné. Treba sa opätovne pozrieť na to, ako možno túto situáciu prekonať. Ale len uh, ďalej počiarknem Janine slova o Iraku ja tu vnímam situáciu, ktorá sa zhoršuje. Minulý týždeň 26 ľudí e, za jeden jediný týždeň bolo popravených. Ľudia sú popravovaní každodenne. Z toho boli tri ženy. E, organizácia Human Rights Watch a Amnesty International hovoria, že je zložité zistiť, kto sú títo ľudia, za čo boli obvinení, z čoho boli obvinení Iračania tvrdia, že boli teroristi, ale my vieme, že e, každú noc v televízii arabskej vidíme týchto do, dobitých ľudí, týraných ľudí, e, ako sa promenujú pred kamerami. E, určite išlo o ľudí týraných v Sýrii. Hovorí sa o terorist, teroristoch. Po vlastných priznaniach v raj sa sami priznali Eh, tí sú potom eh, opesení bez eh, prístupu k spravodlivému zastúpeniu. Takýto, takýto, takáto situácia ľudskoprávnej oblasti je katastrofická. Napriek tomu počúvame alebo nedopočujeme sa žiadnych šťažností z americkej strany. Američania samozrejme sa cítia previnili, ale spoločne s mojou krajinou, Spojeným kráľovstvom, viedli e, k, ne, e, napomohli k ilegálnej vojne a okupácii. 10 e, tisíc strát. A teraz oni svetu chcú hovoriť, že zanechali svetu fungujúcu demokraciu. Nuž pre, premiér Maliky, ktorý prehral v minulých voľbách o dve kreslá, ale ktorý sa dostal, bol pretlačený do pozícií premiéra za pomoci Bulahov a e, e, Iránu a do jeho koalície e, pridal, sa pridali i Kurdovia. Toto všetko sú partnery, ktorí, ktorí e, nespochybňujú jeho vodcovstvo, pretože hlavné minister, ministerstva ktoré mali dostať opozičné strany, nikdy neboli pridelené týmto. On si zachováva všetko pod svojou mocou a tomu dáva vlastne silu diktátora. A vieme, že je tu, sú tu tajné zložky, ľudia nečakane miznú z ulic, e, na uliciach sa každodenne deje týranie a z medzinárodných štatistík vieme, že Irak je druhou najskorumpovanejšou krajinou na svete e, pred ním je už len Somálsko. A pani Hybašková nám práve povedala, že napriek tomu e, majú obnovené obrovské e, ropné e, bohatstvo, miliardy do, dolárov plynú do tejto krajiny a miznú. Keď som tam bol pred rokom, tak mi povedali, že E, nedostatok vody, 4 hodiny elektriny za deň, nedostatok e, riešenia odpadu, e, odvozu odpadu, to dokazuje len to, že peniaze jednoducho miznú z krajiny. Už som povedal predsedovi tohoto výboru, že by sme sa veľmi dôsledne mali pozrieť na budúce balíčky pomoci Iraku. Mali by sme napojiť pomoc veľmi striktne na dobré riadenie veci verejných a Al-Maliki a jeho vláda by mala dostať od nás posolstvo, že ak nezlepšia e, ľudskoprávnu agendu, ak neposkytnú e, jednotlivé e, hygienické a energetické facility svojemu obyvateľstvu, tak tie zmluvy, ktoré, ktoré, ktoré jeho vláde dávajú prostriedky, ktorá sa však zostavila spôsobom, ktorým som opísal, tak by sme mali eh, naozaj ísť o krok ďalej a eh, uvaliť na Irak sankcie. A posledný snáď bod z mojej strany. Keď eh, Al-Maliki išiel nedávno do Iránu a stretol sa s hlavným predstaviteľom, ajatolom Chamejným, Chamejný mu gratuloval k trom veciam. Poprvé povedal, výborne, že ste vykopli Američanov, výborne, že otvorene podporujete Bashira al assada v Syrie a po tretie výborne, že ste e, e, rozbili e, hnutie mužahedinov. Ak tieto veci si zaslúžia gratuláciu, tak naozaj hovorím o hanebnom stave. Ďakujem. Musíme proces urýchliť, pretože musíme stihnúť aj našu ďalšiu, e, stihnúť aj ďalší bod o Ukrajine. Teraz pani Omen Reuten. One minute only. Yeah. For, Um, a, a... Mám len minútku. 1,5, lebo sú vaše narodeniny dnes. Dobre, ďakujem. To je od vás veľmi milé, že ste mi takto pridali. Máme tu jeden veľký problém problém s ľudským utrpením. A moja otázka znie, my sme zbierali veľa peňazí, sme veľkým darcom a prečo takto nedokážeme skoncovať s tým utrpením a s tou chudobou e, tých ľudí, prečo nedokážeme aspoň trošku zlepšiť ich životnú úroveň. Politický vplyv, vy ste hovorili o Turecku, Turecko je členom NATO, to je samostatná kapitola. Ja som spravodajkyňou pre Turecko a my sme neustále opakovali, že PKK že je potrebné proti nej zakročiť a na tom aj trváme. PKK totiž je zapletená aj do diania v Iraku. Takže čo urobiť inak? Čo môžeme urobiť my, Európania, aby sme v tomto podporili Turecko? Pán predseda, nemôžeme predsa Turkom povedať prestante, pretože PKK to sú teroristi, ktorí pôsobia na tureckom území, aj na tureckom území. Takže ako, ako to rieši, to je moja otázka. Ďakujem pekne. Pani Taň, teraz máte minútu. Áno, je to trošku málo, ale čo už? Žiaľ, nemám dnes narodeniny. Takže ďakujem pekne pani Hybašková za to, čo ste tu uviedli. Aj pokiaľ ide o Sýriu, ja som bola v Iraku na pozvanie um, jedného Anatolaha. Všetkom tohto roka som teda bola a môžem len potvrdiť, že je tam um, veľmi krizová situácia, výpadky energie, um, tie tábory a tak ďalej naozaj hrozivé. Ja mám dve otázky. Prvá otázka týka tábora Ašraf. Podľa mojich informácií ani ten nový tábor nie je oveľa lepší ako ten starý. A pred dvomi týždňami som dostala v Berlíne návštevu práva ruka prezidenta, ktorá má na starosti rozpustenie Ašrafu. A táto osoba mi povedala, že koncom roka má tento tábor byť úplne rozpustený, že padlo definitívne rozhodnutie. A um, táto osoba tiež hovorila o tom, o čom aj vy, že členské krajiny Európskej únie sa zatiaľ ne správajú veľmi kooperatívne, pokiaľ ide o prijatie svojich e, vlastných štátnych e, príslušníkov. 391 e, to je to číslo, ktoré ste vy uviedli, takže to som si chcela potvrdiť. Na toto osoba mi povedala, že Irán vyjadril ochotu prijať naspäť svojich ľudí. 89 osôb bolo hľadaných Irakom, aj Interpol na tom spolupracuje ale tie mm, skupiny sú rozdelené a čaká sa teraz eh, na ten súhlas krajín Európskej únie, samozrejme aj USA, ako tieto osoby eh, z tohto tábora eh, budú teda odpratané, tak povediac. Vraj sa aby sme ako EÚ mohli si byť istí, všetko sa deje riadne, tak sa to tam e, všetko prešetruje, e, pýtajú sa osobne e, tých obyvateľov toho tábora, či sú ochotní vrátiť sa do EÚ alebo do Iránu. Váš čas už žiaľ vyplynul, hovorí pán predseda. No dobre teda, hovorí rečnička. A ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pokúsim sa byť e, stručná. Ďakujem pekne v mene mojej skupiny, skupiny Zelených, za vaše naozaj vynikajúce vyjadrenie. E, veľmi e, jasne ste nám povedali, o čo tam ide, nielen v Iraku, ale aj v celom regióne. Áno, naozaj som si to užila. Možno to nie je to správne vyjadrenie. Tá situácia je naozaj veľmi vážna, ale naozaj si veľmi vážim to, ako ste nám to odprezentovali. Jedna poznámka, jedna otázka. Začala by som snať otázkou. Čo s úlohou Saudskej Arábie v regióne? Je Saudská Arábia skôr súčasťou problému alebo súčasťou riešenia? Pretože z regiónu sa ozýva, že Saudská Arábia je zapojená do financovania islamistov v mnohých krajinách a teda, že nie je súčasťou riešenia a tiež sa tu ozýva kritika, že EÚ nie je dostatočne prísna a kritická, pokiaľ ide o Saudskú Arabiu v tejto súvislosti. Takže ako to vnímate vy? A teraz tá poznámka. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia a informácie o tábore Ashraf aj za tú výzvu členským štátom, aby prijali svojich štátnych príslušníkov a ďakujem, že ste opísali tie podmienky, pretože niekedy eh, v tejto inštitúcii niektorí hovoria o tábore až ako by to bol ten hlavný problém v Iraku, teda, že tí ľudia eh, tam žijú v otrasných podmienkách, takže ďakujem pekne za aktuálne informácie o dodávkach energie, infraštruktúre a tak ďalej a dúfam, že to pomôže poslancom tejto inštitúcie, aby sme veci videli eh, vyváženým spôsobom. Takže ďakujem pekne a želám veľa úspechov. Pani Hybašková, nech sa páči. Prosím, buďte stručná. Dobre, pokúsim sa o to. Tábor Ašraf. Tábor Churia určite nie je lepší ako tábor Ašraf. Je to porovnateľné, z technického hľadiska je to lepšie ako ten tábor, v ktorom žijem ja. Tak toto je. My máme bazén, oni bazén nemajú, to je jediný, jediný rozdiel. Tábor Ashraf je zariadenie, ktoré financujú daní poplatníci Európskej únie. 64 osôb z UNHCR tam každodenne prevádzajú intervia s tými osobami, ktoré e, sa do toho tábora dostali. Každý jeden e, je predmetom určovania statusu utečenca. To interviu trvá jeden alebo dva dní a títo ľudia si vytvorili vlastné životopisy. To sú vymyslené veci, takže naozaj niekedy trvá dva dní, kým sa zistí skutočný meno, skutočný dátum narodenia, e, skutočná profesia, skutočný životopis tej osoby, ide o sektu. My platíme monitorom EÚ, aby tam boli v teréne 24 hodín denne, 7 dní do týždňa a zasielajú monitorovacie správy. A vám ich postupuje, môžete si ich prečítať. Pán Kobler, nemecký veľvyslanec, naozaj za obrovský kus práce a obvinujú ho z toho, že je nacista, fašista, Dokonca aj v takých novinách ako New York Times alebo Washington Post sa takéto označenia objavujú. Toto je naozaj hrozivá situácia nemeckého um, označiť za nacistu alebo fašistu. A k tomu naozaj dochádza. Pokiaľ ide o počty tých osôb, napríklad Nemecko, tam má desiatky ľudí, e, ktoré by mali byť podrobené tomu interviu, aby sa určilo e, ich e, bydlisko. To sa ešte neuzavrelo. Španielsko tam má občanov, Taliansko, sú tam aj ďalšie krajiny, ktoré by mali teda prevziať svojich štátnych e, občanov. A to by sme mali urobiť pre e, osadníkov. Saudská Arábia a islamizmus, áno, vahabistov podporujú morálne, finančne, pokiaľ ide o Sýriu, ale islamizmus je veľmi široký pojem. Uh, Chcem povedať, že vplyv Turecka a tureckého islamu v Syrii, aj pokiaľ ide o finančné záujmy Turecka, pokiaľ ide o islamizáciu Sýrie, že toto je oveľa prezentnejšie než v prípade Saudskej Arábie. A v Iraku je to Irán, ktorý toto všetko financuje a podporuje. Takže to, čo sa týka Saudskej Arábie, to je hlavne Egypt, ale aj Pakistan. Takže musíme byť e, veľmi obozretní, pokiaľ ide o to, čo Sádzka Arábia financuje v Pakistane. SVČ si toto všetko uvedomuje a teda zaoberá sa tým. Teraz k peniazom. Európska únia zaplatila viac než 1 miliardu eur Iraku. Toto sú peniaze na financovanie operácie OSN. E, financovalo to um, tieto operácie OSN viac než na 60 V ďalšom finančnom výhľade prosím, zabezpečte, aby peniaze, ktoré dostane OSN, OSN aj priznalo momentálne viac než 50 e, operácií e, v, pod zaštitou OSN v Iraku, UN, e, UNICEF, UNHCR a tak ďalej. 50 je európskych, európskeho pôvodu, ale európska vlajka sa nikde neobs, neob, neobjavuje. Eh, ja mám eh, k dispozícii rozpočet na 33 projektov, eh, mám tam tri osoby, ktoré to monitorujú a kontrolujú k dispozícii. Bezpečnostné zložky nemám k dispozícii, takže nemôžem opustiť Bagdad. Čiže ako mám týchto 300 miliónov eur po celom Iraku skontrolovať? Ako to mám spraviť? Irak nepotrebuje peniaze, 50 miliard dolárov e, je prebytok v rozpočte Iraku každoročne, ale oni nevedia, ako tie peniaze vydávať. A to je ten problém. Nevedia spísať zmluvu, nevedia e, tú, tú zmluvu dodržať. Verejné obstávanie také nič tam neexistuje. Oni naše peniaze nepotrebujú. Oni potrebujú našu technickú pomoc, potrebujú odbornú pomoc v ich ministerstvách, ministerstvo pre ropu, pre ropnú infraštruktúru, pre energiu a tak ďalej. Oni potrebujú ľudí, ktorí im pomôžu spísať zmluvy, ktoré budú môcť dodržať západné spoločnosti. Nemajú kapacity, nemajú personál. Táto krajina bola 35 rokov ničená, masakrovaná. Potrebujú naše odborné znalosti, potrebujú potrebujú našu pomoc. Musíme sa podeliť o takéto odborné znalosti s nimi. Toto oni potrebujú, nie peniaze. A ešte na záver korupcia, um, osoby, ktoré miznú, väzenia a tak ďalej. Irak je stále na prvej priečke, pokiaľ ide o zoznam teroristov a my musíme vyskúčať v našich silách boji proti terorizmu. Podpísali sme dohodu o partnerstve a spolupráci a ja vás chcem poprosiť, pomôžte nám pri ratifikácii tejto dohody. Bod číslo 1 v tejto dohode je práve boj proti terorizmu, spoločný boj proti terorizmu Mali sme tam misiu pre právny štát 46 Európanov, ktorí, Európanov, ktorí pracujú v eh, irackých eh, väzeniach. Nevedú to Američania, vedú to Európania, eh, vzdelávanie, starostlivosť, vrátanie väzenia Rusafa, čo je v zásade väzenie Al-Kaidy. Vytvárajú pracovné miesta. Bohužiaľ, členské štáty, z ktorých pochádzate, z končili mandát tejto misie ku koncu 2013. Toto je naozaj šialené. Stálo to stovky miliónov eur. Teraz to začína fungovať. Máme implementačnú kapacitu a teraz to zrušíme. A potom právny štát, no, neviem, ako to dopadne. Vyračania netušia, čo je právny štát a Američania v tomto smere nič nerobili. Takže prosím, podporte Eurojust, Lex, prosím, využite všetky vaše páky a tiež tlačte na ratifikáciu podpísanej dohody o partnerstve a spolupráci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani veľvyslankyňa. Želám vám veľa úspechov pri vašej práci a prídite prosím v bezpečí na budúce zase. A teraz poďme k ďalšiemu bodu programu, ktorým je s 15-minútovým omeškaním vypočutie